dobre informovaní. Dôverujeme v participatívnu demokraciu a to je cesta, ako dosiahnuť pozitívnu budúcnosť pre európsku rodinu. Ďakujem, týmto končíme túto rozpravu. Tí, ktorí si robia starosti o európsky rozpočet, môžu byť kľudní európsku komisiu zastupuje práve komisár zodpovedný za rozpočet. Hlasovať sa teda bude zajtra. Týmto končíme tento bod. Ideme na ďalší. Ide o spoločnú rozpravu o rozvojovej politike EÚ. Je tu správa pána Görensa o budúcnosti rozvojovej politiky EÚ a je tu taktiež otázka na ústne zodpovedanie určené komisii rok 2015, Európsky rok rozvoja. Najskôr pán e, spravodajca, pán Görens. Ötper. 5 minút, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Prečo treba zmeniť rozvojovú politiku EÚ? Nemôže ostať rovnaká, pretože sa zmenil svet. V súčasnosti 70 chudobných nežije v rozvojových krajinách alebo menej rozvinutých, ale v silnejúcich ekonomikách globalizácia vytvára veľké bohatstvo, ale nie je to e, v prospech tých najchudobnejších. Potom je tu demografický rast. Máme 7 miliard obyvateľov, bude nás 9 miliard o 20 rokov. A e, hospodársky rast krajiny musí prekročiť pôrodnosť, aby bol skutočný v nejakej krajine. V 20. storočí váha e, 21. storočí sa váha EÚ e, zníži. Ide o tzv. strategický úpadok na rozdiel od tých silnejúcich ekonomík ekonomík, e, ktoré okrem rastu e, nemajú ani e, komplexy. EÚ však je hlavným poskytovateľom verejnej rozvojovej pomoci. EÚ naďalej chce ostať prvá, ale aj chce byť najlepšou a, výbor si, pre rozvoj si to taktiež želá. Ide tu o vznešený cieľ odstraňovať chudobu a tým zvýšiť e, dôstojnosť. E, verejná pomoc sa musí riadiť potrebami e, južanských partnerov, musíme rešpektovať ich voľby, musíme byť v službách chudobných bez nejakých postranných myšlienok a musí tu byť konsenzus, tak ako sa na tom dohodla Rada, Komisia a parlament. Navrhujeme, aby vysoká predstaviteľka Eštonová sa taktiež podpísala pod tento dokument, túto dohodu, aby neboli pochybnosti o úmysloch všetkých inštitucionálnych aktérov v oblasti rozvoja vyzývame apel na všetkých, na e, súkromný sektor, chudobný, chudobné, bohaté krajiny, na e, multilaterálnych aktérov. Všetci musia prispieť k rozvoju a preto podporujeme Európsku komisiu, ktorá chce e, diferencovať pomoc a odstrániť z primateľov silnejúce ekonomiky. Boj proti chudobe v týchto krajinách by už nemala byť predmetom uh, medzinárodnej solidarity, ale záležitosti ich vnútornej politiky. Náš výbor by chcel, aby sa to uskutočnilo v rámci dialogu s týmito krajinami a aj prostredníctvom postupného, znižovania, postupnej, eh, postupného znižovania pomoci EÚ. Komisár Pibalks je za inkluzívnu pomoc. Eh, my sme za takýto postoj, ale treba podporovať rast v rozvojových krajinách ktoré e, sa snažia aktívne zlepšiť osud tých najchudobnejších. Treba to zohľadniť pri programovaní tejto pomoci. E, preto podľa nás bude nevyhnutné vyčleniť aspoň 20 pomoci EÚ základným sociálnym službám, tak ako ich definujú e, definuje OSN v cieľoch milénia. Politika EÚ musí byť <clears throat> konzistentná. Súlad znamená, že sa vzdáme akýmkoľvek e, krokov, ktoré by mohli ohroziť to, čo sme dosiahli vďaka rozvojovej pomoci. 27 členských krajín si to musí uvedomiť. E, krajiny musia takto e, konať, aby spolu s komisiou a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť naozaj e, zaručili koordináciu, tak ako to je stanovené v Lisabonskej zmluve. Ja ako spravodajca si myslím, že dialog e, medzi členskými krajinami a komisiou nie je dostatočný, ani ministerská účasť na e, zasadnutiach rady nie je dostatočná a taktiež mu venujú príliš málo času. Preto je nevyhnutné, aby pred rozhodnutím sme sa dopracovali ku konsenzu pri veľkých politických a strategických otázkach, ktoré sú podmienkou pre takúto rozvojovú politiku EÚ. Taktiež sú tu nezávislí prispievateľia, e, ktorí e, by nám mohli pomôcť pri usmernení rozvojovej politiky. Nebudem hovoriť o podrobnostiach, tie nájdete v mojej správe. O rozvoji sa málo hovorí e, vo verejnosti, a z toho vlastne vyplýva aj moja otázka na ústne zodpovedanie a preto vyzývame, aby sa Európsky parlament vyjadril za náš návrh, teda aby z roka 2015 bol Európsky rok pre rozvoj. E, podporuje to kolega Berman, úlonga pani Eva Žoli. Prečo potrebujeme zodpovedný rozvoj? Sú tu milénové rozvojové ciele, ktoré nebudú dosiahnuté, ak <clears throat> krajiny nebudú konať zodpovedne, krajiny, kde žije väčšina chudobných. Taktiež je tu otázka súladu politík a preto aj na úrovni EÚ musíme niečo zmeniť, ak ešte chceme mať istú váhu v roku 2015 a ten nie je tak vzdialený. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Bulan, máte 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, vážení kolegovia. Rád by som poďakoval Šarlovi Gorensovi za jeho vynikajúcu správu. My všetci tu vieme, že EÚ dáva viacej ako polovicu celkovej rozvojovej pomoci na celosvetovej úrovni hoci niektoré ciele zdajú sa, že sú dosiahnuté, musíme si položiť otázku o tom, ako túto pomoc vylepšíme, aby bola koherentnejšia v zmysle našich v porovnaní s obchodnými politikami, v porovnaní s poľnohospodárskou politikou či zahraničnou politikou. Budúca rozvojová politika EÚ musí vychádzať z jasných merateľných záväzkov a z krátkodobých aj dlhodobých kalendárov a harmonogramov. Klimatické zmeny, globalizácia, rast rozvíjajúcich sa ekonomík a tak ďalej, vyžadujú nové priority, aby sme zabezpečili potravinovú bezpečnosť, prístup k energetickým zdrojom a prístup k zdravotnej starostlivosti. Existuje európsky konsenzus, ale musíme premyslieť európsky inštitucionálny aj medzinárodný systém, e, v environmentálnej aj zdravotnej oblasti, aby bol systém, ktorý bude fungovať ako napríklad VTO, ako treba vysvetliť našim občanom, že rozvoj tretich krajín nie je len charita a solidarita, ale je aj zdrojom rozvoja pre nás? Stačí sa len pozrieť na trhy, ktoré sa otvárajú pre Európanov v rozvíjajúcich sa krajinách, ako je Brazília, India a Čína. Rok 2015 bude aj príležitosťou na lepšiu geopolitickú pozíciu v stratégii my ako ekonomická mocnosť, aj tam tie krajiny musia prispieť k tejto medzinárodnej pomoci. EÚ musí byť promotorom takéto zodpovednej rozvojovej pomoci na európskej medzinárodnej úrovni. Rok 2015 nebude len rokom či dátumom, ale bude aj príležitosťou na predefinovanie rozvojovej pomoci nie len ako finančnej asistencie, ale aj na to, aby sme rozvíjali zodpovedné projekty na sociálnej a environmentálnej úrovni. Pri, pripájam sa k ďalším kolegom z ostatných politických skupín z ECO, SOKO a, a výboru regionov, aby rok 2015 bol rokom rozvoja, ale predovšetkým zodpovedného rozvoja. Most Berman úr következik ugyancsak két percben. Pán Berman, máte dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Gratulujem pánovi Gerensovi k jeho vynikajúcej správe. Mám tri poznámky. Správne hovoríme, že je potrebné, aby bolo lepšie prepojenie medzi naliehovou pomocou a rozvojovou pomocou a politikou. V mojej krajine v Holandsku sú hlasy, ktoré hlásia to, že stačí len tá naliehavá pomoc. To je absurdná myšlienka. V takých krajinách, ako je Mali, táto pomoc eh, nezavedie nikde, nikam, nikoho. Je tam skutočne katastrofálne to, čo sa stáva. A ja si myslím, že takýmto spôsobom keby sme nechali túto situáciu, tak Mali ostane naďalej konfliktným ohniskom, napríklad hlavne oblasť severu, ale tam sa tiež konštatuje, že táto situácia podporuje pôsobenie latinskoamerických e, e, narkoobchodníkov. Ja si myslím, že musíme byť aktívni aj v Mali, aby sme pracovali pre budúcnosť tejto oblasti, pre budúcnosť Tuaregov a tak ďalej. Otázka roku 2015 je, ako postupovať, aby sme dostali ľudí z chudoby. To je skutočne verejná diskusia. Je pozitívne, že EÚ e, stanoví ten rok 2015 ako rok e, rozvojovej pomoci a chcel by som vedieť, či pán komisár Pýbalsk nám k tomu pomôže bez otvorenej demokracie e, rovnosť šance by bola ilúziou. Kým ich e, záujmy, záujmy týchto občanov nebudú obhajované, musíme si vypočuť aj hlas tých najchudobnejších na lokálnej aj na regionálnej úrovni v, ob, v rôznych spoločnostiach, NGOčiach, e, v organizáciách rodín, žien a tak ďalej. Ja dúfam, že rada nám v tejto ceste pomôže. Ďakujem pekne. Teraz si vypočujeme komisiu som komisára Pibalksa. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu správu. Taktiež sa chcem poďakovať aj za dnešnú rozpravu. Určite si to zaslúži viac pozornosti, ale uh, ja už som vďačný výboru DV za e, výmenu názorov na tému rozvojovej politiky. E, rozvojová spolupráca to je asi najzložitejšia politika, pretože ide nielen o podporu, ale aj o našu činnosť v iných politických oblastiach. A Pravdu má aj pán Bulon, Mali by sme sa pozrieť na rozvojovú politiku nielen z uhla pohľadu solidarity. Solidarita určite je súčasťou, e, ale je tu aj bezpečnosť a blaho našich občanov. Takže je to určite prierezová politika, ktorá posilňuje EÚ, ak sa k nej bude správne pristupovať, ale môže podkopať EÚ, ak sa k nej nepristúpi správne. Myslím, že tu e, nastali výrazné zmeny k lepšiemu. Teraz máme jedinečnú príležitosť nielen e, posilniť podporu, ale skutočne odstrániť chudobu v mnohých častiach sveta. EÚ je veľmi dôveryhodný partner tak nás vnímajú vo svete, dodržiavame naše sluby. Niekedy sme možno pomalí, ale sme úprimní, e, nemáme žiadne postranné úmysly, e, naozaj chceme iba pomôcť krajinám dostať sa z chudoby. Je tu teda táto agenda pre zmenu a musíme ju vnímať strategickejšie, čo znamená, že sa treba rozhodnúť. A východiskom e, sú ľudské práva pre nás. Čiže e, nedá sa to oddeliť od e, politiky pre vzdelávanie alebo pre rast. E, je to akýsi ak, akýsi e, dážnik, e, ktorý zastrešuje e, všetko, o čo nám ide. Ja som rád, že v tejto správe sa spravodajca pozitívne pozerá na možnosť inkluzívneho udržateľného rastu. Vieme, o čo ide našim partnerom. Oni chcú okamžitý, rýchly rast dvoj, trojmiestny a nechápu vždy, že e, rast a čísla nie vždy odzrkadľujú spokojnosť národa. Takže sociálna inklúzia, e, sociálne zabezpečenie, to je taktiež dôležité, ale aj udržateľnosť. E, pomôže vysoký rast krajine, ak na druhej strane ničí životné prostredie? Myslím, že sa snažíme o súlad v našom prístupe. E, dve veci sú dôležité. Prístup k udržateľným zdrojom energie. Je to dôležité v boji proti klimatickým zmenám, ale aj v záujme hospodárskeho rastu. Väčšinou ide asi o uholné e, elektrárne, to vieme, ale potom je to aj otázka potravinovej bezpečnosti a výživy ak sa pozriete na humanitárnu pomoc, tak asi nikdy nebudete mať dostatok prostriedkov, pretože katastrofy sa dejú čím ďalej, tým častejšie a stoja čím ďalej, tým viac. A e, nepomôže iba ak e, zachránite životy počas nejakej katastrofy, ide aj o, e, obnovu. Takže o tom hovorila aj moja kolegyňa, zvyšovať odolnosť, na to treba použiť prostriedky EÚ v istej fáze vývoja bude naša podpora nevyhnutná, pretože táto krajina má dostatočne e, silnú, pevnú pružnosť, aby bola bezpečnosť zaručená. Treba sa spoliehať na dialog so, s členskými štátmi. No už sme zapojení do rozpravy, do diskusií s radou. Možno to nie je ten najdôležitejší znak, ale budeme mať celý deň zasadnutie Rady o rozvoji a bude tam aj podpredsednička komisie pani Aštonova. Vieme, že tu bude e, takáto agenda a napriek tomu, že ona má takú, taký nabitý program, slúbila, že bude celý deň s nami, to v nás vzbudzuje dôveru, že členské štáty sú naozaj plne zapojené do tohto procesu. E, ďalší porovnávací parameter je náš spoločný program naozaj tým, že pochádzame, prichádzame z Francúzska, pán minister Kamfanvie, naozaj e, spoločné programovanie e, dáva na piedestal, na výslne a krajiny oceňujú takýto prístup. A v neposlednom rade chcem hovoriť o medzinárodnom zaangažovávaní. Niekedy nám nerozumejú, ale podľa nás je to historická šanca, aby sme dosiahli výsledky do roku 2015 a po roku 2015 je to najuznávanejší e, globálny rámec, glo- mileniové ciele skutočne zmenili životy mnohých ľudí a 2015 bude proces, bude, bude konečný bod, kedy naozaj budeme vidieť, čo sa dosiahlo a začneme nový rámec. Veríme, že EÚ by malo byť plne zaangažovaná že je to významná udalosť. Preto si myslím, že to je to, ten najdôležitejší rok, ktorý pred sebou máme v rozvojovej spolupráci. Je to naozaj mílnik a preto by som si dovolil vyjadriť dôveru, že organizovať Európsky rok rozvoja v roku 2015 by bolo veľmi vhodné a dobre načasované na úrovni EÚ. By to mohlo pomôcť katalizovať a zmobilizovať pozornosť verejnosti aj decíznej sféry a citlivieť ich voči otázkam rozvoja aj na časový rámec po roku 2015. Som veľmi rád, že podpora z výboru regionov eh, v tejto veci prichádza, takisto ako podpora od predsedu tejto snemovne. Komisia zvažuje implikácie všetkých eh, tematík a uvažuje o zorganizovaní takéhoto eh, roka venovaného tejto téme. Chceme zmobilizovať ľudské zdroje, aby naozaj takáto kampaň veľkých rozmerov bola úspešná, aby zanechala pozitívny názor, ale musíme si byť úplne istí, že my ako Európa dokážeme splniť to, čo sme slúbili. Komisia bude poskytovať ďalšie podrobné návrhy v rámci procedurálneho postupu a budete informovaní o tom, či tento Európsky rok rozvoja sa udeje. Vy ste takisto súčasťou rozpočtových orgánov a preto dúfam, že sa zabezpečia aj dostatočné finančné prostriedky, aby bola e, organizácia tejto udalosti úspešná. Ďakujem za pozornosť. E, ďakujeme, pán komisár. A v mene EPP teraz prehovorí Filip Kačmarek na minútu a pol. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, dámy a páni, na výbore AVKO sa rozhodlo, že pripraví správu o, rodových zmenách. Je to aktivita, ktorá pokrýva kľúčové záležitosti týkajúce sa európskych e, politík rozvoja. Chcel by som poďakovať pánu Charlesovi Gorensovi za to, že naozaj sa postavil čelom tejto dôležitej výzve a súhlasím e, s Európskou komisiou, že by sme mali zvážiť zlepšenia v oblasti pomoci. Myslím si, že by sme mali pomôcť finančne, hoci treba naozaj overovať, ako sa vynaložilo každé peny, ktoré, každý halier, ktorý minieme. Rozvojová politika túto treba zmodernizovať, lebo svet sa zmenil a mení sa rýchlým tempom a preto naša reakcia musí byť rovnako rýchla. Agenda zmeny by mala byť jedna z aktivít, ktoré budú eh, kľúčovými úspechmi inkluzívneho rastu. Je to spôsob, ako zvážiť a sklbiť hospodársky rozvoj s novými eh, požiadavkami v oblasti spoločenskej ako naozaj sociálno hospodárstvo spraviť celoplošne európskym. Ako sa vysporiadať s chudobou? Na to všetko potrebujeme európsku rozvojovú politiku, aby sme dosiahli konzistentnosť, koherenciu a efektivitu. Som plne presvedčený, že agenda pre zmenu nás prináša, privádza bližšie týmto realistickým cieľom. Ďakujem, hovorí predseda. A teraz v mene socialistov a demokratov pán Cortés Lastra. Pán predseda, pán komisár, chcel by som poďakovať Charlesovi Gorensovi za túto správu. Myslím si, že vyjadruje jasné silné stanovisko z hľadiska budúcnosti rozvojovej politiky Európskej únie. Správa taktiež zapadá aj do kontextu škrtov oficiálnej rozvojovej pomoci. Už sa končí takisto aj termín pre plnenie milenových cieľov rozvoja, to je koniec roku 2015, kedy sa skončí viacročná finančný rámec a takisto nástroje rozvojovej spolupráce. A parlament zajtra jasne povedať, mama, jasne zajtra povie, že sa mení situácia, menia sa podmienky a my, Európania, napriek tomu e, budeme pokračovať v oboci a rozvojovej pomoci, tak aby sa aj rozvojové krajiny mohlo prispôsobiť týmto zmenám. Parlament je za udržateľnú politiku tak, aby sa spravodlivo rozdeľovali jednotlivé aktíva a zdroje na svete. 70 chudobných ľudí žijú v krajinách so stredným príjmom a tie takisto si zaslúžia našu podporu, takže si myslím, že by mal vzniknúť nejaký cestovná mapa pre postupné znižovanie chudoby a mala by sa podporiť účasť rozvojových krajín v trojstranných zmluvách o spolupráci. A naša pomoc by nemala byť len na báze HDP, ale pre výpočet pomoci by sa mali používať také ukazovatele ako napríklad zraniteľnosť obyvateľstva a podobne. Takisto sa dnes hovorí o daní z finančnej transakcií, aj tá by sa mohla použiť na svoju pomoc. Dôležité je, aby táto pomoc bola predovšetkým účinná a prinášala pridanú hodnotu, pretože je potrebná aj v dnešných časoch. Predseda, ďakujem pekne. Teraz e, pani Sargentini na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem takisto aj pánovi Korincovi za dobrú správu. Za každým sa mi zdá, že problémom je, že v dobe hospodárskej krízy vždy sa snažíme pri, pri upraviť našu rozvojovú spoluprácu. A myslím si, že to by bolo dobre, keby sme v tomto prípade boli naozaj um, um, chytri, aby sme teda povedali, že chceme rozvojovú spoluprácu a pomoc takú, ktorá potom bude podporovať eh, obchod a investície. Avšak eh, my, sa, keď sa budeme stále zaoberať len tým, akým spôsobom e, zoškotať e, fondy rozvojovej pomoci, tak sa naozaj obávam, pán Pibalax, že budeme mať dispozícii, respektíve poskytneme um, tromfy opozícii, keďže budeme mať menšiu finančnú čiastku. My sme zišli z 0,8 na 0,7 v Holandsku v rámci rozvojovej pomoci a myslím si, že v ďalších krajinách to bude podobné. Tak ja sa vás chcem spýtať, pán výbak, kedy konečne už budeme postupovať eh, múdro a budeme rokovať imprímne a investovať ako eh, a tieto investície budú našim základným politickým východiskom. No, teraz má slovo za GUE. E, pán Žín má, má jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, e, ja by som teraz chcel zúraziť jeden bod, a to Afriku. Práve na africkom kontinente e, vystávajú tieto otázky a sú veľmi vážne. A práve v Afrike sa nachádzajú tie najväčšie možnosti. Demografia zdôrazňuje túto dualitu za 40 rokov sa populácia Afriky zdvojnásobí. A ja sa pýtam, či budeme vedieť využiť túto dynamiku a použiť to na ľudský rozvoj, alebo eh, či sa nám podarí eh, vykoreniť chudobu, pretože tá destabilizuje svet na eh, všetkých úrovniach. Vážení kolegovia, rozvojová pomoc to nie je nejaká charita, alebo taký zhovievavý postoj. Nie, je to ozajstná rozvojová politika a tá sa musí odraziť aj v investíciách do budúcnosti, pretože takto podporíme veľkú ambíciu pre Afriku. Je to aj veľká ambícia pre nás, náš kontinent. E, z toho závisí aj rast Európy. E, Čína to už pochopila a e, veľká časť sveta od Afriky závisí. Ďakujem. Teraz pán Mitchell na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto by som chcel poďakovať Charlesovi Gorensovi aj komisii za prezentáciu. Ja, to sú tri veci, ktoré by som sa chcel dotknúť. Prvá vec je, že pre všetkým musíme zabezpečiť, aby tu existovalo pri, priaznivé prostredie, e, tak aby mohli krajiny rásť. To znamená, že treba dať do poriadku verejné financie, aby sa vydávali efektívne a takisto pripraviť efektívny súkromný sektor a podporovať aj malé a stredné podniky. No už my, to, my to, to sami neurobíme, ale môžeme to podporovať, môžeme o tom hovoriť, môžeme zapojiť ďalších politikov, a, tak aby sme mohli ďalej chrániť E, vlastnícke práva a podobne, alebo práva duševného vlastníctva a podobne. Takže toto všetko by malo byť prospech e, budúcnosti. Po druhé si myslím, že tiež si myslím, že je potrebné riešiť otázku e, koherentnosti politík. Samotná komisia poukázala na to, respektíve pán komisár poukázal na to, že sa 6 miliónov ušetrilo v našej rozvoj politike v rámci tej uplatňovania koherentnosti a myslím si, že treba diskutovať aj s národnými parlamentami a pokus pokúsiť e, využiť náš vplyv, tak aby sme mohli naozaj obísť aj radu ministrov, ktorí vlastne ako keby zdržiavali veci alebo situáciu zhoršujú. A tretia vec, stručne, pán komisár spomenul veľmi veľkú agendu, a myslím si, že je tu 200 miliónov žien, ktoré um, trpia vlastne e, diskrimináciu na baze pohľavia. Ja si myslím si, že mali by sme toto využiť ako výzvu, nemali by sme podporovať skôr len mužov oproti ženám. Takže treba túto výzvu prijať za svoju. Ďakujem. The next speak. Predseda, ďakujem pekne. Teraz nasleduje pani Štrifler. Máte 1,5 minút. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, milí kolegovia. A ja by som chcela poďakovať pánovi Gorensovi za e, túto výbornú správu. Keď zohľadníme súčasné ťažké časy, tým viac je dôležité dbať na to, aby táto pomoc bola naložená čo najlepším spôsobom. Zdroje e, musia byť e, veľmi e, jasne aplikované na to, aby sa zredukovala táto chudoba. Mali by sme e, mať diferencovaný prístup v agende e, pre zmenu chce komisia, predklada komisia svoj prístup, chce podporovať kultúru a koncentruje sa na, a sústredí sa na e, malé mm, školy. E, takisto aj na poľnohospodárstvo a správne, správnu výživu. Ide o obdobie 2014 až 2020. Okrem toho, ak chceme bojovať proti chudobe, musíme uplatniť synergie a prepojiť humanitárnu pomoc a rozvojovú pomoc. To sú potrebné podmienky, aby sme e, rozvili e, schopnosť odolávať problémom. Potrebujeme trvalo udržateľný rozvoj. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz pani Fizas Axela, máte 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Predovšetkým by som chcel zablahoželať pánovi Gorensovi za vynikajúcej správe. Agenda pre zmenu je dôležitou cestovnou mapou pre nás z hľadiska medzinárodnej eh, rozvoj pomoci a pri hľadaní lepšej kvality a efektívnosti tejto pomoci. Osobitne by sme chceli vyriešiť aj alebo zmierniť zmeny, ktorým dochádza na globálnom poli. Takisto je tu aj proces fiskálnej konsolidácie, ku ktorému sa ktorý musí nastať vzhľadom k situácii, akej sa nachádzame momentálne. A toto je vlastne aj základný prvok v politike komisie a treba poukázať na to, že vlastne jediným e, ukazovateľom, o ktorý sa komisia opiera, je HDP a to je trochu smutné, pretože nezabúdajte, že 70 ľudí, ktorí žijú pod hranicou chudoby, žijú v niektorých krajinách, ktoré majú určite určitý príjem a tie, treba tiež vziať do úvahy a treba aj iným spôsobom posudzovať e, blahobyt či bohatstvo krajiny, pretože vieme, že v mnohých krajinách je nedostatok vonkoncom, e, index e, ľudského rozvoja a podobné, takže mohli by tu aj rôzne mechanizmy troj, i spolupráce a podobne. Toto všetko by mohlo podporiť a pozlepšiť momentálnu situáciu. Ďakujem, predseda. Ďakujem pekne. Teraz Budeme mať e, Catch the Eye. a Prihlásil sa pán Zoltán Bagó. Ďakujem, pán predseda. Za slovo ja som chcel prehovoriť v rámci jednominútových prejavov. Je mi ľúto, ale malo som vás tu takto na zozname, takže ďalší rečník bude pani Castillo. Pani rečnička za socialistov. Ďakujem. Pán predseda, ja tu hovorím v mene Michaela Cashmana, ktorý je tenevým spravodajcom pre, za skupinu socialistov. Chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu správu a takisto komisii za to, že sa zapojila a že zostavila spolu s, so spravodajcami správu, vyváženú správu a e, komplexný príspevok k rozvoju. E, Vítame, že sa razantne vyjadrila k spravodlivému jej distribúcie bohatstva a takisto k trvalo udržateľnému a inkluzívnemu rastu pre všetkých. Naozaj vítame túto razantnosť, jasné vyjadrenie o politickom dialogu s rozvíjajúcimi sa krajinami, ktorý spomína aj vykorenenie chudoby, spolieha sa na solidaritu a finančné prostriedky z našej strany. Nemôžeme však zastaviť zrazu financovanie ani pre krajiny s ni- so stredným príjmom, najmä tie, ktoré sú v Karibskej oblasti a v Tichom oceáne. Myslím si, že by sme mali mať istý plán, istú stratégiu výstupu, najmä čo sa týka malých krajín, pretože takéto malé krajiny naozaj môžu byť zraniteľné a ich zraniteľnosť treba vziať do úvahy keď naozaj riešime financovanie krajín so stredným príjmom. Ďakujem, hovorí predseda. Kristina Olian má slovo. Ďakujem, pán predseda. Európska únia má rozvojovú politiku a tá je jednou z najprepojenejších oblastí politiky, pretože presahuje do zahraničnej politiky, bezpečnostnej, ľudských práv, politiky klimatických zmien a ďal, e, susedskej politiky a ďalších. Ako Spravodajca poukázal veľmi správne, politický dialog medzi medzinárodnými aktérmi aj spolupráca medzi členskými štátmi existuje a komisia e, nevie celkom dobre zvládnuť e, situáciu. Neexist... Treba zabezpečiť konzistentnosť medzi politikami a medzi aktérmi na úrovni EÚ a členských štátov EÚ. Toto by mala byť zodpovednosť komisie a ja apelujem na komisára, aby naozaj vyvinul úsilie, aby vznikla koherentnosť a konzistentnosť v tomto prístupe. Keď hovoríme o rozvojovej politike, mali by sme myslieť na široký diapazon príjemcov baltské štáty bo úspešne využívali rozvoj na Ukrajine. Ako príklad uvádzam. Ďakujem za slovo. E, ďakujem. A teraz má slovo pán Ferreira, hovorí predseda. Ďakujem za slovo, pán predseda. Európska rozvojová politika potrebuje zásadné zmeny, ktoré by sa mali odohrať na úrovni zdrojov záväzkov a odohrať sa preto, aby EÚ sa zhostila svojich medzinárodných záväzkov aj takých, ktoré prijala na úrovni OSN. Európska únia musí zmeniť rozvoj, politiku voči rozvojovým krajinám, aby dokázali plne absorbovať pomoc, ktorú, ktorá sa im dostáva a aby mohli sami riadiť svoj vlastný rozvoj. To znamená, že musíme uvoľniť podporné prostriedky, subvencie, rozpočtové prostriedky a vytvoriť také mechanizmy, ktoré umožnia pôžičky, úvery, mechanizmy, ktoré rozkladajú riziko. A toto by bolo celé spolu istým plánom, ktorý by posunul tieto krajiny vpred. Potrebujeme pomôcť e, predmetným krajinám, aby si zorganizovali hospodárstvo, daňový systém, aby zaviedli politiky, ktoré im umožnia voľby, skutočné voľby, aby sa ich hospodárstvo rozvíjalo tak, ako si sami prajú. A nielen preto, že to je dobre pre export do Európy. Musíme si hlboko premyslieť sektorovú politiku, aby bola konzistentná a krajiny, ktoré majú svoje vlastné rozvojové ciele, aby sa s tým e, dostali do rovnováhy. Teraz hovorí pán Kelly, ďalší rečník. Ja si myslím, že Európska únia môže byť naozaj hrdá na svoj príspevok k rozvojovej pomoci. E, celé roky sa venuje tejto veci a to sa to odznilo aj v prejave pri príležitosti preberania Nobelovej ceny, Nobelovej ceny zámier. Mier v rámci Európskej únie je dôležitý základom a nemali by sme sa vysmievať zo slova mier. Naozaj by sme mali byť hrdí na to, čo sme ako Európska únia dosiahla. Mali by sme mal by to byť pre nás e, povzbudením, aby sme pokračovali ďalej aj interne, aj aby sme udržali mier interne aj v zahraničí. Mali by sme pomáhať takým krajinám, ktoré už dosiahli mier a e, trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom rozvoja svojho hospodárstva. To je veľmi dôležitý bod. Ja by som e, nadviezal na to, čo hovoril kolegy, kolega pán Fisas, že HDP nemá byť jediným indikátorom, pretože sa dá investovať rozmanitejším spôsobom. Ďakujem za slovo. Ďakujem, hovorí predseda. A slovo má pán Bronson. Ďakujem pekne. Správa sa týka úžasného rastu Číny, Indie a Brazílie. A ja by som však tento eh, eh, pridané meno eh, úžasný rozvoj by som povedal, že skôr je to hroziaci vývoj predovšetkým pre moju krajinu, pretože síce sa tieto krajiny sa im darí dobre, avšak nepodarilo sa im odstrániť chudobu mnohým obyvateľom. Komisia si myslí, že mali by sme pripraviť alebo rozvíjať rozvoju pomoc, avšak e, v podstate e, táto rozvojová pomoc tiež prispela k tomu, že sme si zničili náš vlastný priemysel. Globalizácia sa takisto spomína v tejto správe na takej pochybnej, takým pochybným zmyslom, že e, pomáha vzťahom medzi krajinami, pričom vonkoncom to nie je tak, pretože niektoré krajiny sa stávajú bohatšími na úkor iných alebo na úkor pracovníkov iných. Takisto takisto aj e, samotní zamestnanci v Európskej únii sú ohrozovaní týmto vývojom. Ďakujem predseda, ďakujem pekne. Teraz pán Tyrelion. E, e, ďakujem, pán predseda. Agenda pre zmenu, ktorú navrhuje komisia, je eh, dosť eh, je plná otázok. Komisia chce, aby od roku 2014 ten výber krajín, do ktorých bude investovať Európa eh, svoju pomoc, aby sa to zakladalo na mechanickom kritériu, ekonomickom kritériu ale e, tu nejde len o účtovníctvo, ale zaslúži si to aj politickú diskusiu, kde budeme hovoriť o medzinárodnej spolupráci. Podľa mňa tento diferencovaný prístup e, nezodpovedá e, dohodám z Kotonu Tie krajiny, ktoré dosiahli pozitívne ekonomické výsledky, by mali byť podporované na svojej ceste. Tieto krajiny by nemali byť potrestané len za to, že zaručili rast vďaka disciplíne, dobrému vládnutiu a opatrnej politike. Thank you very much. Mr. Ďakujem. Pán komisár, máte slovo. Mr. President, Pán predseda, Mm, odznelo tu veľmi veľa zaujímavých bodov. Ja by som teraz ručne cez tie najdôležitejšie body prešiel. Pán Filip Kačmarek, myslím si, že o čo nám ide, je pokúsiť sa e, zabezpečiť pomoc, aby bola určitým katalizátorom e, a určitou pákou aj o ďalších e, druhov pomoci. Tým by sme mohli dosiahnuť väčší, väčšiu zmenu a preto verím, že táto naša iniciatíva je transparentnejšia, než ktorú predložil kolega Barnier. Myslím si, že keď budeme schopní kapitalizovať tieto myšlienky, tak určite dosiahneme väčšiu zmenu a som rád, že podporujete myšlienku agendy pre zmenu, Agenda for Change. Pán Cortez Lastra, my sme diskutovali aj otázku diferenciácie, avšak to nie je, ako by som to povedal, samotná ambícia sama o sebe, to je len um, skutočnosť, ktorá jednoducho sa deje vo svete, tak toto je, ale my sa snažíme vyvíjať nové nástroje, ako napríklad nástroj pre spoluprácu, ktorý by sa potom mohli používať vo vzťahu k našim partnerským krajinám, ale je tu ešte aj množstvo, nových, množstvo ďalších krajín, s ktorými musíme mali pokračovať v spolupráci, pretože je treba znížiť ich E, mieru chudoby, a, alebo, alebo tieto krajiny si vyžadujú osobitný e, no, starostlivosť hľadiska svojej veľkosti a podobne. Um, Ďalej, čo sa týka investícií, my takisto investujeme aj počas to, tohto finančného rámca podľa agendy pre zmenu. Uh, Ďalej, čo sa týka Afriky, Afrika je naozaj um, veľkou prioritou alebo absolútnou prioritou, pretože skutočne sa z tohto kontinentu môže stať kontinent prosperity alebo môže byť to presne opačne. Takže myslím si, že naše zapojenie alebo naša činnosť v Afrike je podstatná, lebo nikto nepodporí Európs- e, africké národy v ich túžbe po alebo v ich boji za prosperitu. A ja viem, že africké krajiny sa dívajú na Európu nielen kvôli peniazom, ale e, predovšetkým pre e, získanie podpory ich rozvoja. A ak by sme toto využili, tak si myslím, že Afrika bude, by mala byť motorom e, európskeho či svetového hospodárstva. Čo sa týka toho, čo povedal pán Gay Mitchell, Ehm, my vieme, že je treba podporiť aj súkromný sektor, pretože to súvisí e, s, s otázkami ľudských práv. Keď budete hovoriť e, len o malých a stredných podnikoch bez e, otázky ľudských práv, to nebude postačujúce, treba to prepojiť. A takisto, keď hovoríte o um, otázkach rodovej rovnosti, tak to je takisto otázka ľudských práv. Takisto ste povedali, že Európska Európsky parlament by mal spolupracovať s národnými parlamentami. Áno, je to v poriadku. Ja si tiež myslím, že často mám pocit, že keď prichádzame do národných parlamentov, sa tam prihovárame ako keby od, od piky alebo od nuly, takže je dôležité ich zapájať, pretože my sami tvoríme politiku, ktorá potom určí, v akom vlastne svete budeme žiť. Takže si myslím, že to je naozaj veľmi podstatné. A tu nie je čisto iba otázka toho, že aké peniaze do toho dáme, ale predovšetkým si sa chceme rozhodnúť, akým spôsobom by mal vyzerať svet, v ktorom chceme žiť a ako by mal vyzerať po roku 2015. Čo sa týka Michelle Strifler, E, čo sa týka pomoci a potravinovej bezpečnosti a vyživy to určite bude program, ktorý bude stále našou prioritou a e, prvýkrát e, sa nám podarilo dostať 7 miliónov detí z z nejakého ohrozenia chudoby v rámci našich programov, takže e, naozaj e, musíme v tomto pokračovať, ale my vieme, že ako sa veľmi ťažko plnia naše ciele, ale keď e, sa nám podarí pomôcť niekoľkým deťom, to sme, nesplnili sme svoj cieľ, takže musíme na tomto trvať aj naďalej. Ďalej, čo sa týka ďalších poslancov a, a Santiago, ktorý hovoril o diferenciácii, ja viem, že treba pristupovať alebo diferencovať jednotlivé krajiny a že Čína je na tom inak ako iné, ale keď aj Čína sama o sebe sa zaviaže, e, že bude e, znižovať chudobu, tak verím, že sa im dosť podobí a podarí a verím, že keď táto krajina sama bude vyvíjať veľké úsilie v rámci svojej krajiny, musíme to uznať, ale nie je na nás, aby sme nejaké malé veci robili tu a tam. Myslím si, že naša agenda by mala byť podstatne širšia. čo sa týka pani Castillo a tejto krajiny so stredným príjmom. Myslím si, že musíme si určiť kritériá, ktoré budú naozaj um, transparentné a v podstate Charles už aj poukazuje na tento proces. Po, vlastne e, to sú tie opatrenia bananovej firmy, keď my si na začiatku bolo jasné, že parlament e, mal určité kritériá, ale ja keď prídem do týchto krajín, tak uh, chcem byť férový, musím jasne alebo No, mať jasné kritéria. A teraz je tu tá otázka, že ktoré je to kritérium to správne. HDP postačuje, nepostačuje a podobne. To sú zaujímavé otázky, ktorým sa musíme vyriešiť. Čo sa týka pani Kristiny Ojuland, e, myslím si, že určite máme teraz lepšiu situáciu, než e, keď to bolo predtým, e, pretože oveľa koherentnejšie postupujeme a lepšie pripravujeme stratégie v porovnaní s tým, čo bolo predtým. E, čo sa týka pána Ferreru. Áno, určite záväzky si musia splniť a myslím, že najdôležitejší záväzok bol 0,7 hrubého národného dôchodku na pomoc do roku 2015. Ja si myslím, že to je dôležité že táto snemovňa podporuje toto číslo osobitne v momentálnom finančnom rámci a naša časť v európskom rozpočte je presne časť našich záväzkov vo výške 0,7. Ehm, je to podstatná časť, ktorá sa, sa nemala zmeniť, mala by sa dodržať. Takisto to, čo spomenul pán Kelly vo vzťahu k Nobelovej cene za mier, Myslím si, že naozaj ste poskytli veľkú podporu a eh, ak moja krajina je, bez, je, je bezpečná a relatívne sa ľuďom žije v prosperite, určite je to do veľkej miery vďaka Európskej únie a to sú veci, ktoré možno, že mohli byť aj, sa niekedy zdali ako nemožné. Takže ja si myslím, že podobne niečo by sme mohli sa snažiť e, podporiť aj v iných regiónoch, ako napríklad e, v Afrike, e, v, v sú aj v Afrike krajiny, ktoré majú rôzne malé krajiny a podobne, čiže je potrebné, aby spolupracovali medzi sebou a Európska únia mala ísť tomto dobrým príkladom. A pán Bronx my nepodporujeme len krajiny, my sa snažíme pracovať prostredníctvom krajín, ale my sa snažíme predovšetkým podporovať ľudí ako takých, čiže to netreba zamieňať. Chceme, že chceme riešiť odstraňovanie alebo znižovanie chudoby tým, že podporujeme jednotlivé stratégie vládne, ale zároveň my tieto stratégie musia byť e, namierené alebo určené ľuďom predovšetkým. Čo sa týka krajín AKT, mali sme dohodu z Kotonu, a budeme voči tejto zmluve zodpovední, budeme ju dodržiavať, vedieme dialog s krajinami ZKT a takisto reagujeme aj na požiadavky našich partnerov z týchto krajín a nerobíme žiadne jednostranné kroky, ktoré by nejakým spôsobom menili povahu zmluvy z Kotonu a takisto by sme mali podporiť túto snemovňu, aby diskutovala o tom, že čo sa bude diať po roku 2020. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem po toľkých blahoželaniach Pán Görens, máte teraz 3 minúty, aby ste zosumarizovali túto rozpravu. Merci, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto česť, ale budem skromný. Chcem poďakovať kolegom, Eh, za to, že ocenili tú prácu, ktorú sme odviedli eh, vo výbore. Viem, že nie všetko prijali, najmä ten koncept diferencovaného prístupu eh, a samozrejme, že aj rýchlo rozvíjajúce krajiny potrebujú peniaze. V Európe máme však 12 e, miliónov chudobných ľudí, preto nechceme ignorovať e, chudobných u nás ani chudobných v iných krajinách. Myslím si, že máme na to rôzne nástroje podľa toho, kde sa nachádzajú títo chudobní ľudia. Naša politika pre spoluprácu by nemala byť ani taká zhovievavá, um, ani príliš opatrná. Mala by byť trvalo udržateľná. To je vlastne shrnutie z tých prác, ktoré, tých diskusí, ktoré sme my viedli. Musím povedať, že som veľmi spokojný, aj keď uh, máme veľa otázok. Veľká otázka je, či uh, budeme e, vlastne organizovať výdavky v roku 2012 ohľadom HD, podľa HDP a ak to nebudeme robiť ako my, ktorí sme zodpovední za rozvoj, nikto to za nás neurobi. Ako by sme mohli lepšie informovať našich občanov? To je tiež bod, pre ktorý som spokojný, pretože som si vypočul odpovede pána komisára a e, zdá sa, že rok 2015 bude rokom pre rozvoj. A ďalej, ak táto myšlienka sa odrazí v praxi, tak potom budeme vedieť v roku 2015 urobiť to, čo je podstatné pre nás a to e, správne partnerstvo. Ešte stále máme časť na to, aby sme uplatnili náš vplyv, aby sa veci pohli e, správnym smerom. Európa je stále e, prvým aktérom v tejto oblasti a myslím si, že je dobré, že za sebou máme a teda vlastníme toto know-how, vieme, ako to robiť a mali by sme s tým oboznámiť aj iných najmä našich spoluobčanov aj um, celý ostatný svet. Navštívil som mnoho krajín, mnoho rozvojových krajín, kde uh, Európa je najväčším poskytovateľom finančných prostriedkov a uh, tieto uh, investície propočne zodpovedajú predstavám o Európe, ktorá vládne v týchto krajinách. Ďakujem pekne, pán kolega Görens. Týmto sa skončila rozprava. Hlasovanie o to bude zajtra o 18. hodine. Ďalším bodom našho dnešného programu sú tu jednominútové vystúpenia.